So. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolegyne, kolegovia, s potešením vám oznamujem, že konferencia predsedov práve teraz rozhodla o tom, že Sacharová cena sa udeli na Timorata a Lami Židrašat. Kolegyne, kolegovia, Nadia Morano a Nadia Nadžibačat majú